že Európsky parlament eh, svojou veľkou väčšinou podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Už vo viacerých uzneseniach eh, sme eh, zdôraznili, že aj tento týždeň sa o tom bude diskutovať, že neuznávame nezákonnú anektáciu Krymu a taktiež e, sa staviame k stratégii Ruskej federácie veľmi negatívne a vyzývame vládu Ruskej federácie, aby dodržiavala medzinárodné zásady a princípy a taktiež, aby stiahla svoje jednotky z ukrajinského územia, aby e, sa vzdala akýchkoľvek vojenských plánov, ktoré by mohli viesť k destabilizácii Ukrajiny. Myslím, že sa všetci e, tu zhodneme na tom, že si uvedomujeme, o akú zodpovednosť tu ide. Chceme oceniť všetku, všetko úsilie, ktoré môže podporiť ukrajinskú vládu pri tom, eh, aby presadili svoju prioritu v krajine a taktiež, eh, aby taktiež došlo k prekonaniu vojnových valov. Taktiež je potrebné ďalej stabilizovať e, Ukrajinu v tomto procese, bojovať proti korupcii a sociálnym priepastiam. Chcem preto oceniť, myslím, že vo vašom mene dnešné rozhodnutie rady, e, čo sa týka makroekonomickej finančnej pomoci Ukrajiny, e, konkrétne vo výške 1 miliardy. A tak, ako sme to schválili aj na poslednej schôdzi, taktiež zavedieme jednostranné obchodné preferencie v stredu bude e, rozpráva a vo štvrtok sa schváli príslušné uznesenie. Európsky parlament vysiela taktiež vojlovnú pozorovaciu misiu 25. mája. E, dúfame, že tieto voľby prebehnú slobodne spravodlivo a že vďaka týmto voľbám vznikne a začne sa nová, dúfajme, pokojná mierová kapitola v ďalšom vývoji Ukrajiny, aby sa mohla rozvíjať ako demokratický a slobodný štát. Meine Damen und Herren, in der Nachfolge v noci zo 6. na 7. apríla 2014 e, sme si pripomenuli genocídu v Rwande už po 20. krát. Chcem tu pripomenúť niekoľko čísiel. Za 100 dní vtedy došlo k zabitiu 800 tisíc ľudí. Prevažná väčšina z nich boli ženy, deti, Dokonca veľa bábetiek eh, došlo k, k zabitiu celých rodín eh, zo strany ich susedov a to len z veľmi banálnych dôvodov a to preto, že sú súčasťou eh, inej etnickej skupiny. Svetové spoločenstvo sa vtedy pozeralo iným smerom, nesplnilo si svoju zodpovednosť tento zločin, ktorý vykoná človek, e, sa môže nie, kedykoľvek opakovať. To si musíme uvedomiť. Včera to bolo v Rwande, aj v Srebrenici sa to udialo a nevieme, kde to bude najbližšie. Ak si z toho môžeme zobrať jedno poučiť, po, ponaučenie, tak je to to, že sa nesmieme pozerať iným smerom pretože takéto vyvražďovanie vlastného e, národa nie je žiadnym e, vnútorným e, bodom internej politiky štátu a takéto systematické porušovania práv sa musia potom riešiť a, a príslušní páchatelia sa musia postať pred spravodlivosť, to platí aj pre diktatúru v Sýrii. Nesmú újsť spravodlivosti a súdnictvo o to dôležitejšie je, aby národné a medzinárodné právo bolo uplatnené, aby sme posilnili právomoci Medzinárodného trestného súdu. V Rwande si už ľudia našli svoju cestu a krajina sa snaží ukázať celému svetu, že mier a zmierenie je možné. V mene Európskeho parlamentu chcem občanov Rwandy vyjadriť podporu v tomto procese stabilizácie um, a prípravy pokojnej budúcnosti tejto krajiny. Rwanda spracúva svoju e, minulosť, mali by sme tejto krajine pomôcť tak, aby títo zločinci, ktorí sa dopustili týchto neludských činov e, boli potrestaní, ale taktiež musíme pomôcť tejto krajine, aby vďaka ekonomickej stabilite dokázala dosiahnuť e, miera pokoje. Chceme vyjadriť e, našu podporu a sústrasť obetiam aj pozostalým kolegyne kolegovia. Mám ešte smutné oznámenie. Minulý štvrtok náš kolega Dominik Brudis zomrel vo veku 66 rokov po dlhej a náročnej chorobe. V roku 2011 sa stal prvým francúzským ombudsmanom a bojoval e, za práva občanov a rovnoprávnosť. Tento Dominik e, Bodier e, taktiež pôsobil ako zahraničný korešpondent na Blízkom východe. V roku 1983 sa stal po svojom otcovi primátorom mesta Toulouse No taktiež strávil niekoľko volebných období tu v Európskom parlamente. Mnohí z vás sa iste pamätajú veľmi živo na tohto kolegu, ktorý bol veľmi rešpektovaným kolegom, e, bol veľmi veľkodušným a bol ochotný načúvať všetkým, bol ochotný viesť dialog a nadvezovať kontakty aj vo svojej e, úlohe predsedu Arabského inštitútu. Tento človek e, prežil mnoho ťažkých situácií vo svojom živote, pretože čelil vereným útokom na svoju osobu, ktoré sa potom ukázali ako neopodstatnené v mene Európskeho parlamentu. Chcem vysloviť jeho rodine a priateľom našu sústrasť. Sme po ich boku, aspoň v myšlienkach v týchto ťažkých chvíľach. A preto prosím o chvíľu ticha aj e, voči obetiam genocidy v Rwande, aj voči tomuto kolegovi Dominikovi Bodiersovi. Ďakujem. Zápisnicu a prijaté texty z chôdze z 2. a 3. apríla sú k dispozícii. Pritam si sú nejaké námietky, prosím. Ak nie, tak budeme považovať zápisnice za schválené. Máte, prosím, faktickú poznámku? Nech sa páči. Áno, faktická poznámka. Chcem požiadať o nasledovné. 10. apríla, teda pred 4 dňami v Európskom parlamente v Bruseli došlo k vypočutiu občianskej iniciatívy Jeden z nás. Bola to veľmi úspešná iniciatíva. A kolega Hane Svoboda ako predseda skupiny SAD um, sa tam vyjadril. Prepáčte, pán kolega, preruším vás. Ak dovolíte, najskôr vybavíme tie bežné